start the meeting today in order to be effective. Dobrý deň, dámy a páni. Začali by sme teda našu dnešnú schôdzu, ak dovolíte. Dobre, takže prvým bodom programu dnes je blahoželanie pánovi Brennanovi, ktorý má dnes narodení, takže všetko najlepšie. Dobre, že ste prišli na narodeniny na schôdzu Envy. To sa veľmi tešíme. Dobre, zmeny programu nemáme žiadne, takže ak súhlasíte, program je schválený, tak ako bol navrhnutý. Teraz oznámenia k vytvoreniu reformného podporného programu vzhľadom na obrovskú pracovnú záťaž koncom funkčného obdobia. Koordinátori rozhodli, že otvoria lehotu na pozmeňovacie návrhy k návrhom komisie k tejto téme nemáme žiadneho autora stanoviska a nebudeme mať ani žiadne teda stanovisko v Envy. Pozmeňovacie návrhy, ktoré budú prijaté, budú e, zoskupené v stanovisku v mene mojom mene ako spravodajkyne. A teda tá lehota je 16. oktobra o 11. A dúfame, že v novembri budeme môcť hlasovať. Teda vo výbore. Potom máme workshop na tému kardiovaskulárnych chorôb a životného štýlu, pracovná skupina pre zdravie, pán Peterle a pán Kabeson sú predsedami, tak to bude 9. oktobra o 10. Ešte nevieme presne v akej miestnosti, takže srdečne ste pozvaní. Dnes máme k pozícii 19 jazykov. A samozrejme, že dokumenty máte k pozícii v elektronickej forme a dochádza aj k vysielaniu cez webstream. Dobre, a teraz poďme hlasovať. Prvá dnešná téma na hlasovanie, uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvalovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek. Začneme návrhom 11. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 13. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 14 a 15. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Overíme si. Koniec hlasovania. Schválené. Návrh 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Dvojka za proti, kto sa zdržal prijaté, trojka za, proti, kto sa zdržal prijaté, štyri štyri, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, peťka a šestka, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, sedmička za, proti, kto sa zdržal prijaté. Osmička za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. 9 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. 10 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. A teraz elektronicky záverečné hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. Teraz zriadenie nástroja na prepájanie Európy, pozmeňovacie návrhy. Začíname 23, kto je za, 23, kto proti, kto sa zdržal, overíme si. The vote is closed. Konec hlasovania. Prijaté. 24, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 25 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 26 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 27 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 28 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 29 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 20, pardon, 30 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, prepašte, prijaté. 31 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 32 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 33 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 34 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 35 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 36 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 37 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 38 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 39 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 40 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 41 za, proti, Doberíme. Konec hlasovania. Prijaté. 42 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 43 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 44 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 45 za, proti, kto sa zdržal, overíme. And the vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. 46 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 47 za, proti, kto sa zdržal. Prijaté 48 za, proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 49 za, proti, kto sa zdržal. Prijaté 50 za, proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 51 za, proti, kto sa zdržal. Prijaté 52 za, proti, kto sa zdržal. Prijaté 53 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 54 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 1 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 2 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 3 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 5 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 6 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 7 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 8 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 9 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 10 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 11 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 12 za, proti, kto sa zdržal prijaté, zamietnuté, pardon, 13 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 14 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 15 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 16 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 17 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 18 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 19 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, pardon, prijaté. 20 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 21 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 22 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. Konečné záverečné hlasovanie elektronicky, hlasovanie otvorené. EPP Ďakujem pekne, François. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz ideme hlasovať o stanovení viacročného plánu pre rybolov druhov žijúcich v primorskom dne v západnej časti Stredozemného mora. 31, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 32, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 33 za, proti, overíme si to. Otvorené, otvorené, otvorené hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 34, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté 35 za. Pro, ešte 35 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 36 za proti, kto sa zdržal. Prijaté 38, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 39 za, proti, kto sa zdržal. Prijaté 40 za, proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 41 za, proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 42 po častiach, prvá časť. Kto je za? Kto proti? Overíme si. Prvá časť 42. OK. The vote is closed. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz druhá časť. Za. Proti. To sa zdržal. Overíme. Koniec hlasovania. Prijaté. Niečo vám nie je jasné? Práve sme odhlasovali návrh 42, druhú časť. Pomýlili ste sa? Chcete zopakovať hlasovanie? Dobre. Tak ešte raz. No keď sa celá skupina pomýlila, tak hada môžeme zopakovať. Takže ešte raz 42, druhá časť, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz. 46, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, overíme. 46. Konec hlasovania. Prijaté. 47, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté 49 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 50 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 51 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 52 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 53 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 54 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 55 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 56 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 57 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 58 za, proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 59 za, proti, kto sa zdržal. Prijaté 61 za, proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 62 za, proti, kto sa zdržal. Ako socialisti za či proti? Dobre, zamietnuté 63 za, proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 60 O tom sa nehlasuje? Lebo sme zamietli 63. Dobre, 64, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 65 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 66 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 67 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 68 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 69 za, čo by odpadá 70. Dobre, takže aj 69 treba odhlasovať. Sekretariat dáva plné informácie, ale vidím to tu. 69, poďme hlasovať, to je za. Kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 70 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 71 za, proti, kto sa zdržal? Neviem. 71. Ešte raz, kto je za? 71. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 72. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 73. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 74. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 75. Za. Proti kto sa zdržal, prijaté 75, pardon, 6 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 77 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 78 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 79 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 80 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 81 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 82 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 83 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 84 za, proti, kto sa zdržal, overíme 84, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Pokračujeme návrhom 1 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 2 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 3 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 4 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 5 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 6 a 7, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 8 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 9 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 10 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 11 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, pokračujeme 13 za, proti, kto sa zdržal, neviem celkom iste, to je za 13, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 15 za, proti, kto sa zdržal, hovoríme 15. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Pokračujeme návrhom 17 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 18 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 19 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 20 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 22 za, proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 23 za, proti, kto sa zdržal. Prijaté 24 za, Dvadsať trojka teraz. Dvadsať trojku chcete overiť? Dvadsať trojka bola zamietnutá. 24 teraz. Za. Proti, kto sa zdržal zamietnuté. 25 za. Proti, kto sa zdržal zamietnuté. 26 za. Proti, kto sa zdržal zamietnuté. 27 za. Proti, kto sa zdržal prijaté. 28 za. Proti, kto sa zdržal zamietnuté. 29 za. Proti, kto sa zdržal zamietnuté. 30 za proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Záverečné hlasovanie elektronicky, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Now we are voting on the draft. Teraz budeme hlasovať o e, návrhu e, stanoviska k prístavným zberným zariadeniam na vykladanie odpadu z lodí. Začneme kompromisom 1. Kto je za? Pozmeňovací. E, takže najprv pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Dvojka. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 68, kto je za a zdržal sa niekto, prijatý. 70 za, proti. Skontrolujeme si 70. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 73. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 77. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 78. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 79. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, skontrolujeme si 79. Končím hlasovanie. Prijatý. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 81, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme si to. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 82, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 12, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 13, e, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 87 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 88, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Prijatý. 91. E, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 104. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Neodpadá. Takže 113. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. 114, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto prijatý. 118, kto je za? Skontrolujeme si 114. Socialisti a EPP hlasovali za. Takže to je väčšina zjavná. 118, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 119. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 120. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 121. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 122. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 128. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 129, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 21, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatá. 131, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Neukázali ste to dobre. Uh, Eh, rukou. 130 eh, jednotka eh, za proti prijaté, 132 za proti prijaté, 133 za proti prijaté a 134, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 24 za, proti, zamietnuté, dvojka za, proti, zamietnuté, prijaté, 30, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 31, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 33, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 33, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujme si 33. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 34, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 35, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 39, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 44, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 49, kto je za, proti, zdržal sa niekto, e, prijatý. 60, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 64, kto je za, proti, zamietnutý. A teraz elektronické hlasovanie o celom návrhu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Nasleduje hlasovanie o, návrhu znesenia o rámci monitorovania obehového hospodárstva. Začneme pozmeňovacím návrhom 8, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Deviatka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Desiatka za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 11, za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 12 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 14 za, proti, zdržal sa niekto, skontrolujeme si to, 14. -ku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. 15. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 16 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 17. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijatý. 18 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 19 za. Proti. Zdržal sa niekto? prijatý. Skontrolujeme si to. 19 skontrolujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Musíte naozaj spolupracovať a dobre dvíhať e, ruky, prosím. Keď chcete, môžem postúpať pomalšie, aby ste mali viac času. OK. Takže 20. Kto je za 20? proti. Zdržal sa niekto, skontrolujme si 20. 20. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. 21, kto je za, proti. Zdržal sa niekto zamietnutý. 22, kto je za, proti. Zdržal sa niekto prijatý. 23, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 24, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 25 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 26, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 27 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 20 8, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 29 9, kto je za, proti, zdržal sa niekto, skontrolujeme si 29. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. 30, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý, 31, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý, 32, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý, 33, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 34, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 35, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 36, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 37, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 38, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujme si to. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. 39. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 40. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 41. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 42. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 43. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujme si 43. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. 44. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijatý. 45. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 46. Kto je za? proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 47, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 48 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 49 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 50, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 51 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 52 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 53 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 54 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Mm, Pozmeňací návrh 2, e, za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý, 3 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý, 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý, 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý, 6 za, proti, zdržal sa niekto, e, zamietnutý. 7 za, proti, e, zdržal sa niekto, zamietnutý. Jednotka za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Záverečné hlasovanie o celom návrhu. Otváram hlasovanie elektronicky. Hlasujte. Končím hlasovanie. Je to jedno e, hlasne schválené. Okay. Um, we are voted on the draft report on návrh eh, nariadenia Európskeho parlamentu a eh, rady o hodnotení zdravotníckých teda technológií a zmene smernice 2011-24 EU. Začnem kompromisom 5, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 36, e, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. E, kompromis 37, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Páči sa mi zvuk prevracania strán. 57, kto je za? Na desiatej strane. Možno v mojich podkladoch. Takže 57. pozmeňovací návrh, kto je za, proti. Skontrolujme si to. Končím hlasovanie. je Kompromis 31. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 39. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 53. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 40, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 59, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Dobrá práca. Toto sa mi páči, tieto kompromisy kompromis 41, e, kto je za, na strane 30. Na strane 30 môjho hlasovacieho zoznamu, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Dobre. 41 sme odhlasovali. Trochu zmetočné to tu je. 42, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 43, strana 32, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Imko 43, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. Skontrolujme si to. Končím hlasovanie. Zamietnutý kompromis 44, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 45 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 46, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Strana 42, 47, kompromis, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 48, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 49. Kompromis, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Prijatý. Kompromis 50. Kto je za, proti, zdržal sa niekto. Prijatý. 51. Kto je za, proti, zdržal sa niekto. Prijatý. 52, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 530, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Kompromis 54, kto je za? Preskočila som niečo? 54. Kto je za? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 142. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujme si to. Myslím si, že to bolo zamietnuté, ale skontrolujeme si to. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Hm, dobre, že sme to skontrolovali. 55, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 144, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 56, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 57, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 58. Kompromis, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 161, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Imko 70, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Kompromis 60, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 61, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 595, e, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Kompromis 62, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 3, kto je za, proti, zdržal zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 19, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 7, kto je za, proti, zdržal sa niekto, skontrolujme si sedmičku. Končím hlasovanie.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 proti, zdržal sa niekto prijatý. 1 na 9 smyčka, kto je za, proti, zdržal sa zamieknutý, Kompromis 13 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 14, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 15 eh, za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 16, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 17, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 18, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 23, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 27, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 21, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 20, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 22, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. I 30, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Kompromis 24, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 25 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 26 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 28 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 29 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 30 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 31 za, proti, zdržal sa niekto prijatý prijatý. Pozmeňací návrh 41, kto je za, proti. Pani Soledad, zvihli ste ruku proti 41. Kto je za? Kto je proti? Je to schválené. 241, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Kompromis 32, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 33, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, ITRE 15, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, dobre, 34, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Konečné hlasovanie o celom návrhu elektronicky. Otváram hlasovanie. Nikdy som nezažila takýto dobrý dokument, kde sa všetci tak dobre dohodli. Je to prijaté. Ďakujem pekne, gratulujem pani Ruiz. Máme tu ešte e, e, stanovisko menšinové e, podľa Melan. Ďakujem pekne, pani predsednička, že mi dovolíte prečítať toto mešané stanovisko. Ide o stanovisko, ktorého cieľom je vysvetliť naše negatívne hlasovanie. E, pokiaľ ide o túto správu, spoločné vyhodnotenie zdravotníckých technológií na Európskej únii podľa nás e, nesie viacero rizik. Princíp subsidiarity je poškodený. Prosím, kolegovia, počúvajte ma. E, veľmi by som to ocenila. Pán kolega, nechajte ma prosím hovoriť. Ide o francúzske eh, vyjadrenie. Vo Francúzsku už existujú takéto nezrovnalosti. Keď sme vyhodnocovali eh, poskytované služby. Uvedomili sme si, že pár rokov neskôr tie e, negatívne hodnotenia e, spôsobovali nepreplatenie. Mnohé e, lieky a mnohé laboratória potom z trhu úplne vymizli. A to isté sa stane aj s liekmi v Európe. Bude to v prípade mnohých zdravotníckých pomôcok pre mnohé terapeutické techniky, ktoré využívajú lekári, chirurgovia a tak tak ďalej. Administratívne a súdne kontakty, e, kontrakty budú obmedzovať e, slobodu vyhľadania starostlivosti, čiže my čakáme na reakciu v trialógu zo strany rady. Ďakujem pekne, že mala možnosť vyjadriť sa pani predsednička. A my vám ďakujeme. Tým, tým končíme náš program dnes a budúca schôdza, krátka, bude 1. oktobra. Ďakujem pekne a mm, želám vám pekný zvyšok dňa.